Vamos a las explicaciones de voto. Takže ideme vysvetľovať e, hlasovanie. Eh, správa eh, Korenkov, dohľad nad rozpočtovým stavom. Pani Manesko, jedna minúta. Vážený pán predsedajúci, som hlasovala za 6 balíček E, ktorý sa týka hospodárskeho e, riadenia, pretože čelíme zložitému obdobiu. Títo opatrenia predstavujú dôležitým krokom na ceste ku konsolidácie e, makroekonomického dohľadu finančnej disciplíny s tým, aby sme dosahli stanovené mety, zvýšenie konkurencieschopnosti, podporenie zamestnanosti, e, konsolidácie finančnej stability alebo zlepšenie verejných financí, musíme byť odhodlaní, podstatne viac odhodlaní. E, skúsenosti, ktoré sme nazberali počas desiatich rokov, e, hospodárskej menovej únie poukazujú na potrebu finančného a hospodárskeho riadenia. Musíme mať podporu na úrovni jednotlivých členských štátov a podstatne konkrétnejší e, rámec dohľadu na úrovni Európskej únie. A preto e, sú potrebné e, aj potrebné normy plnenia rozpočtu, takisto ako aj účinný rozpočtový postup musia vychádzať z realistických ustanovení ktoré zabezpečia trvalú udržateľnosť národných systémov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Mastela, jedna minúta. No no no Nie je tu. Jednu minútu dostáva pán Baldassare. Tiež tu nie je. Jednu minútu dostáva pán Šusta. Ďakujem pekne. Povedal som áno, aj keď moja politická skupina mala iné predstavy o tomto balíčku. Ale v takomto krízovom čase je to, čo môže urobiť Európa rýchlo, eh, je reagovať na prozby obyvateľov. Ale ja si myslím, že ten balíček nepostačuje, ale na druhej strane zase je nevyhnutný. Musíme na tejto ceste pokračovať, musíme nájsť možnosti rastu, ale rozpočty musíme mať pod kontrolou a zostaviť viac pravidel, aby sme dokázali ten rast riadiť. Zajtra je dôležitý deň pre Európsku úniu a Európska únia je najdôležitejšie demokratické zariadenie. Ešte treba veľa vecí urobiť, ale túto príležitosť po týchto dlhých diskusiách nemôžeme jednoducho nechať tak. Musíme povedať, že tu sa skutočne musí e, rýchlo a rozhodne reagovať na najväčšiu krízu, akú sme kedy zažili. Ďakujem, pani Matéra. Jedna minúta. Nie je tu. Teraz má jednu minútu pán Jár. Ďakujem, pán predseda. Na titulok v nemeckých e, novinách bolo, že komisia EÚ bude mať posilnenú kontrolu. S kľudným svedomím som so správou mohol súhlasiť, pretože presne to nastalo. Čo sa týka dodržiavania deficitov, čo sa týka odchýlok a e, Teraz máme poloautomatický sankčný mechanizmus a e, základná rovnováha sa bude mak- mak- makroekonomicky monitorovať. To sú dôležité kroky správnym smerom a dá sa povedať, že parlament teraz spolu s komisiou si urobil domáce úlohy pre stabilizáciu eurozóny a celej Európskej únie. Čo chýba je aktívna pomoc členských štátov a chcel by som poprosiť, aby sa k tejto koncentrovanej akcii členské štáty pripojili a aby v rovnakom smere prijali tiež e, uznesenia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Ján. Jednu minútu má pani Matéra. Ďakujem, pán predseda. V skutočnosti posledných rokov a enormné ťažkosti, ktoré niektoré krajiny eurozóny zažívajú, nám ukazujú, že potrebujeme lepšiu hospodárskú governance EÚ so spoločným a pevným dozorným rámcom pre politiku hospodárstva. A ide o to, aby sa makroekonomická stabilita a trvalá udržateľnosť verejných financií e, podarilo zriadiť, aby rast, produkcia a zamestnanosť boli trvalo udržateľné a trvalé. A preto podporujem týchto šesť legislatívnych textov, ktoré umožnia v budúcnosti realizáciu e, deklarovaných záväzkov a postarať sa o stabilitu. Ďakujem, pani Matéra. Teraz má jednu minútu pán Udžias. Ďakujem, pán predseda. Ja som hlasoval za celý sixpack, pretože tu ide o podstatný krok pre skutočnú európsku governance. E, tým preberáme istú zodpovednosť, e, dávame rozpočty pod kontrolu aj tam, kde zlyhali národné vlády. Teraz skutočne ide o vieryhodnosť e, našej inštitúcie, európskej inštitúcie. Európa má povinnosť byť v blízkosti občana a realizovať túto stabilitu aj pri vládach, ktoré zostanú ďalej existovať s podmienkami rastu, tam, kde to predtým nebolo. A pre našich občanov a nové generácie e, sa týmto postaráme vlastne o dobrú budúcnosť. Pán Jakolino, jedna minúta, áno, ďakujem. Tak ako ostatní, aj ja som podporil tento six-pack, pretože si myslím, že v tejto mimoriadnej kríze Európsky parlament a európske inštitúcie musia veľmi rozhodne urobiť niečo, aby sa zasadili za túto hospodárskú governance a o súdržnosť štátov v rámci Európskej únie, aby sa už vopred dala koordinačná rozpočtová politika e, členských štátov preskúmať. Treba zasiahnuť a preto si myslíme, že členské krajiny by sa mali postarať o konkrétnu implementáciu, tak ako sa to tam aj požaduje. Aby tým konkurencieschopnosť a E, nezamestnanosť boli riešené práve v prospech mladých ľudí. A na to by sme sa mali koncentrovať. Jednu minútu má teraz pani Ek. Nie je tu, takže dostáva pán Karol na slovo. Ďakujem pekne. E, tu sme tu máme podstatnú fázu pre budúcnosť EÚ a znamená to aj toľko, že už nie sme až takí slepí. A opúšťame určitú ideológiu. Všetci by sme chceli, aby národné hospodárstva všetkých krajín boli v poriadku, aby nemali príliš veľké zadlženie. Ale to znamená aj politiku verejných investícií, aby ekonomika mohla znova dýchať, pretože inak nebude žiadny rast. Jediný jasný výsledok je, že vyššie ceny musia platiť nižšie vrstvy obyvateľstva. My sme hlasovali proti e, tejto správe, pretože tu sa ide iba jedným smerom, iba úsporné opatrenia, ale žiaden rast. A to je jednoducho nesprávna cesta. Ďakujem, pani Harkin. Ďakujem, pán predsedajúci. Včera vie, mnohí z nás sme videli na YouTube, ako obchodník hovoril, ako je možné zarobiť na defaulte, na e, mizerii ľudí, ktorých e, úspory, dôchodky sa vyparia pred očami. Tento e, obchodník povedal, že svetom vládne Goldman Sachs a nie vlády. A jeden z dôvodom, prečo som hlasovala za dnešnú správa, správa bolo povedať nie. Našu budúcnosť určite nie trhy, ale civilizované prístupy, prístupy založené na e, základoch hospodárskému riadeniu v mene vlastnom a v mene e, Írska. E, odmietam poskytnúť trhom takúto moc. Nemám všetky odpovede na položené otázky. Áno, sme súčasťou nestabilnej, zle založenej meny, ale chcem, aby minulé chyby neovplyvnili budúcnosť. Správa nám hovorí o ceste, nerieši E, e, problémy, ale samozrejme e, sú tu viaceré pochybnosti, ale ak veríte, že euro má šancu prežiť, tá, tá správa znamená dušok kyslíka, nejakú nádej. Ďakujem pekne, pani Harkin. A teraz Karinš, jedna minúta. Ďakujem pekne. Všetci veľmi dobre vieme, že v Európe je tu skutočná e, finančná búrka. Je tu kríza dôvery. A prečo finančné trhy nedôverujú členským štátom? Pretože jednoducho neveria, že členské štáty dokážu splatiť tie prostriedky, ktoré dostali vo forme úverov. V súčasnosti tento e, šest balíček finančného dohľadu, na ktorom sme spoločne pracovali a ktoré sme spoločne prijeli, predstavujú jeden z najdôležitejších krokov smerom dopred, aby sme sa postavili voči tejto burke a získali späť dôveru e, finančných trhov e, voči e, národným hospodárstvom, finančnému riadeniu a prosperite ľudu. Sudruhovia, nezabúdajme, že to nám nielen umožní predísť budúcim problémom, ale z hľadiska komisie. To znamená, že musí prísť podstatne jednoznačnejším plánom, e, ako prechádzať problémom dnes, nielen do budúcnosti. Ďakujem pekne, pán poslanec Karinš. A teraz pán Šváb, jedna minúta. Pán predseda, milí kolegovia, ja som pevne presvedčený, že kľúč pre stratégiu sa teraz musí použiť na stratégiu, ktorá celkom na konci posilní Európu po kríze ešte viac, než sme boli silní pred krízou Otázka bude, či v rámci nástrojov schválených v SIGSPECu, hlavne ohľadne správ pani Kohl a pána Fejo, skutočne bude zabezpečená takáto dostačujúca kontrola. Kompromis k preventívnej časti paktu stability plánuje dva kroky. Jednak sa v rade bude e, hovoriť o návrhu komisie ku korekčným opatreniam. To sa bude odhlasovávať e, jednohlasne a pokiaľ sa to nepríjme, tak komisia môže nastoliť ten návrh opäť o mesiac. Návrh už sa bude pokladať za prijatý, keď ho rada počas desiatich dní opačnou jednoduchou menšinou nezamietne. E, väčšinou, pardon. Som toho názoru, že toto je krok správnym smerom, treba ale vyčkať, či členské štáty sa skutočne podriadia týmto požiadavkám, alebo či sa nebudú snažiť tak ako v roku 2003 obísť tieto pravidlá. My ako parlament musíme vsadiť na to, aby komunitárna metóda skutočne mala prednosť a aby sa nám to na konci podarilo skutočne aj efektívne presadiť. Ďakujem pekne, pán Šváb. Jednu minútu má pán Mesároš. Ďakujem pekne, pán predseda. Harmonizácia hospodárskych politík znamená e, väčšiu dôveryhodnosť. To je dlhodobá odpoveď na krízu. E, poprvýkrát e, tu máme makroekonomické opatrenia a väčšinové hlasovanie posiluje komisiu. A rovnováha sa musí dosiahnuť na medzinárodnej aj národnej úrovni súčasne. Pre Hlasoval som e, za zabezpečenie konvergencie. Potrebujeme silnejšiu menovú úniu a potrebujeme trh, ktorý umožní e, predchádzať krízam. Je to dôležité pre našich občanov a ja by som chcel poďakovať najmä maďarskému predsedníctvu za jeho snahy. Ďakujem pekne. Jednu minútu má pán Hanen. Ďakujem, pán Odkedy eh, vlastne sa rozbehla finančná kríza, tak eh, sa EU viac predlži, eh, zadlžila a ECB sa z dobrej banky stala zlou bankou. A teraz kade sa majú zobrať peniaze? Zo zdanenia finančných transakcií. Mali by sme sa vzdať tej myšlienky, že môžeme izolovane takéto opatrenie uviezť do života. Položme si otázku, kde prebieha väčšina finančných transakcií v EÚ? V meste Londýn. Čiže vidíte, opäť Británia bude hradiť účet. E, a to za menu, problémy s menou, e, ku ktorej sme sa my nepridali. Je to rovnaké ako v prípade spoločnej politiky rybolovu. Máme do toho vložiť viac než všetci ostatní. A zdá sa, že e, stále sme tí, ktorí platíme účty a, e, a akoby sme my mali platiť tie e, neobmedzené očakávania lídrov EÚ. Ako, ako povedal Shakespeare, vždy a vždy príde nový Cezar. A Británia je toho názoru, ako som vyjadril. Prepačte, že prerušujem Shakespearea, ale čas nás tlačí. A teraz dáme slovo pánovi Kelimu. Jedna minúta. Ďakujem pekne. Ja budem sa vyjadrovať len jedenkrát. E, veľmi rád som podporil e, ten balík šiestich legislatívnych návrhov, aby vlády, e, opozičné strany držali za jednej koniec, jednoducho nemali, ako by doteraz platila zásada, že neplate dnes to, čo môžete odsunúť, alebo platbu, ktorú môžete odsunúť do budúcnosti. A táto zásada sa nám kruto vypomstila. Ako povedal, povedala kolegyňa Harkin, e, politici by mali byť e, kontrolovaní nie jednotlivé agentúry. Myslím si, že týmto schválením sme urobili 6 zásadných krokov, aby sa zlepšila miera zodpovedného správania do budúcnosti. Ďakujem, pán Kelly. A teraz bude mať slovo pán Silvestris. Sí, grazie, grazie, presi... Ďakujem pekne. Pán predseda, my sme tiež hlasovali za Sixpack a myslím si skutočne, že touto cestou sa dostaneme k silnejšej hospodárskej governance. Je to rozhodujúci krok a je to tak, že sa musíme vidieť aj to, že Európa už prepásla príliš veľa príležitostí. Pán Rompoy tu častejšie už povedal, že by sa celá Európska únia, nielen eurozóna, mala uvádzať. Predseda Barozo, a myslím, že to, čo dnes povedal, bolo skutočne veľmi dobré, veľmi rozhodujúce a presvedčivé. Ale už v roku 2008 povedal, že nemusíme mať strach pred recesiou. A teraz si musíme povedať, že napriek všetkým aktivitám parlamentu ide o zlé veci. Potrebujeme ešte tvrdšiu hospodárskú disciplínu, pretože ide nakoniec o vývoj, kde sa riskujú pracovné príležitosti a nemôžeme všetko prenechať na, na trh. Ďakujem. Teraz sa dostávame k správe pani Kulár. Pán Balasári má slovo. Ďakujem, pán predseda Kríza ukázala, že pakt rastu a stability nefunguje. Tento sixpack má pomôcť tam, kde máme rozpočtové problémy a riskujeme bankrot. Musíme tu rýchlo reagovať, ale musí sa to urobiť udržateľne a s ohľadom na budúcnosť. A preto pre správu som hlasoval pre správu pani Gulár a zdieľam názor, ktorý je tam uvedený ohľadne sankcií a manipulácií s finančnými údajmi alebo s podvodným konaním. Ale v budúcnosti musíme e, skúmať jadro toho problému. Sankcie e, budú odstrašujúce, ale je potrebné, aby sa jednak jednej skoordinovali ekonomické politiky, aby e, došlo k dohľadu a to musí urobiť v strednodobej perspektíve komisia. Ďakujem pán Balasári, pani Angelíli má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Prijatie Sixpacku Európsky parlament tým Európsky parlament zdvihol závory pre boj proti hospodárskej kríze. Ide tu o obmedzenie dlhov, o monitorovanie finančných tokov a ako dnes pán Barozo povedal, treba myslieť aj na vývoj, čo sa týka pracovných príležitostí mládeže. Pán Barozo hovoril o skutočne odvážnych programoch, spomínal rôzne návrhy eurobondov a predovšetkým hovoril aj o daní z finančných transakcií. Je pravda, že pri tých 56 miliónoch eur e, budú platiť banky a nie občania. Ďakujem, pán Zemke. Chcel by som vyjadriť poďakovanie. Toto nariadenie je dôležité pre eurozónu a zároveň je veľmi významným aktom pre celé EÚ. Asi najdôležitejším problémom je je to, že sú individualizované e, e, záujmy a to treba zmeniť, čo napomôže aj konsolidácii rozpočtov. Tolerancia, prílišná tolerancia môže viesť ku krízovému stavu, ktorý potom už musíte draho odpikať. Parlament schválil legislatívu, ktorá je len prvým schodíkom e, na schodišti a to zdôrazňujem, že je to len prvý schodík a bude nevyhnutná ďalšia aktivita a silné politiky realizované e, dotknutými subjektami. Teraz pán Udžias, jedna minúta. Ďakujem. Úvodom by som chcel e, sa poďakovať našej spravodajkyni Silvie Gular za to, že sa zhostila takej náročnej témy. E, znamená e, jej správa zásadný krok vpred v, od oblasti hospodárskeho riadenia. No a vyjadrili sa mnohí k tejto téme počas rozpravy spomínali sa e, ideály, ktoré síce máme na papieri, ale nie v praxi. No a e, predseda Barroso nám ozrejmil aktuálny stav. Hlasovali sme e, ohľadom viacerých aktov aj o programe komisie a tento program je dôležitý a o to, viac dôležitá jeho implementácia. Pani Harkin, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som podporila správu Silvii Goulart rovnako ako iné správy, ktoré sa týkajú sexpaku, nie celkom a úplne riešia všetky naše problémy. E, prezident Barroso hovoril o tej cestnej mape a akási prvot, akési prvotné signály nádeje sa objavili. Teraz už potrebujeme len prikročiť k činom. Čo sa týka tejto správy, s radosťou som konštatovala, že článok 9 zmluvy o fungovaní EÚ je zapracovaný No a v podstate ide tu aj ten aspekt záruky e, sociálnej spravodlivosti pri uplatňovaní akýchkoľvek e- ekonomických aktov. A to je veľmi dôležité pri takýchto aktivitách. E, táto správa načrtáva aj flexibilitu, takže rada vytvorí možnosti preto, aby sa prípadne aj zrušili alebo zmiernili sankcii vyrobené členskému štátu na základe žiadosti zdôvodne odôvodnenej žiadosti členského štátu. To je veľmi dôležité a v tomto kontexte by som chcela upozorniť aj na môj domovský štát Írsko. Ďakujem a teraz dáme slovo pánu Hananovi. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V dnešnej rozprave predseda Barosu vyhlasil, že eh, chce eh, zvýšiť eh, dohodkovek teda pracujúcich ľudí na 75% roku 2012 Hm, je to také jednoduché. Nech to zvýši na 90 alebo 100 hm, Stále počujeme eh, túto rozprávu. Teda hm, politici nedokážu sa si poradiť s realitou. E, trhy nedostali príslušnú správu a pán Barosu v e, novinách Guardian povedal, že e, ho prekvapuje to, ako reagujú trhy, prečo rozširujú marže v Taliansku a Španielsku. Nepočúvajú vôbec vedúcich predstaviteľov únie. Samozrejme, ľudia môžu robiť svoje chyby a E, nie sme členmi eurozóny, nemali by sme sa tam ani dostať. Problém e, spočíva v tom, že ľudia nerozlišujú medzi eurozónou a Európskou úniou ako celkom. Ako Winston Churchill povedal, e, sme, máme záujem o spojenie, ale nechceme sa absorbovať. Máme svoje vlastné predstavy a mm, nesmeme ponechať to na jedného vedúceho predstaviteľa, lebo máme povinnosti voči svojmu národu. Signora... Ďakujem pekne, pán Hanan. A teraz má slovo pani Pieti Pietikainen na jednu minútu. Arvoisa puhemies, uh, ensinnäkin uh, olen erittäin iloinen. Ďakujem pekne. Pán predseda, musím povedať, že som veľmi rada, že sme si mohli dnes vypočuť eh, príhovor pána Baroza, lebo tam sa jasne spomínali tie nevyhnutné opatrenia, ktoré je nevyhnutné vykonať na to, aby sa stabilizovali finančné trhy. To je to, čo potrebujeme pre našu budúcnosť v Európe. Bola som veľmi rada, že parlament vo svojom vlastnom mene schválil 6 balíček teda tieto opatrenia v rámci tohoto plénu zasedania a vďaka týmto opatreniam budeme môcť vykonať veľmi jasné kroky k tomu smeru, aby bolo tu, bola tu väčšia reakcia, väčšia zbudnosť strany spoločenstva, aj vyššia miera dohľadu a kontroly. Zároveň posilníme hospodárskú koordináciu. To, čo sme si počuli od pána Baróza a čo sme si počuli aj z predchádzajúcich komentárov, e, tieto opatrenia nie sú ešte dostačujúce. To znamená, že budeme v budúcnosti potrebovať ďalšie balíčky pre finančné trhy a musíme prijať opatrenia na to, aby sme viac stabilizovali finančné trhy. Ďakujem pekne pani Pietikejnen a teraz postupme ďalej. Dostávame sa správe Haglund a teraz pán De Angelis na jednu minútu. Grazie Presidente. L'esperienza di questi, di questi anni ci fa dire che è necessario... Ďakujem pekne, pán predseda skúsenosti z minulosti poukázali na to, že potrebujeme mať skutočný rámec na finančné riadenie a že musíme posilniť ehm, dohľadu, a chceme byť kredibilní a chceme byť efektívni. To znamená, že musíme zaviesť určité sankcie, ktoré musia byť odstrašujúce a budú, to, to bude fungovať iba vtedy, ak sa to bude skutočne uplatňovať. Jednoducho nie je možné reagovať na finančnú hospodárskú krízu iba tým, že budeme mať úsporné opatrenia je nutné konať ďalšie kroky, musíme sa snažiť viac, musíme pôsobiť lepšie, musíme byť spravodlivejšie, musíme podporiť samozrejme zamestnanosť a hospodársky rast. To je ten dôvod, prečo som sa musel zdržať tejto správy e, kolegu Haglonda. Ďakujem pekne a teraz pán Antoniocci. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Táto správa nám ukázala, aké nové kompetencie poskytla Európskemu parlamentu Lisabonská zmluva. Návrhy komisie, ktoré sa týkajú zlepšenia hospodárskeho riadenia, majú rozhodujúci vplyv na náš hospodársky rast. Špecificky sa to týka štátov eurozóny. Ak sa nám podarí zlepšiť e, štandardy, regulácie a dohľad, to, čo si želal parlament, tak sa situácia zlepší a ja som podporil túto správu, hlasoval som za ňu. Ukázali sme, že chceme znášať zodpovednosť, chceme sa pozerať do budúcnosti a musíme rozhodne zlepšiť hospodárske riadenie. Myslím si, že musíme vykonať ďalšie kroky, musíme e, spoločne realizovať hospodárske politiky, ktoré musia byť udržateľné a tu je dôležité, aby parlament posilnil svoju úlohu ako dohľadného orgánu, je nutné mať verejné vypočutia s Národným parlamentom. Ďakujem pekne a teraz pán Udžias. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som uvítať správu, ktorú vypracoval kolega Haglund. Myslím si, že odvedol skutočne výbornú prácu a preto som túto správu mohol podporiť. A takto som podporil vlastne aj celý balíček. Správa ráta je s určitými sankciami, týka sa makroekonomickej oblasti, ale zároveň je to aj tak, že tieto sankcie začnú fungovať až tedy, ak členský štát nevykoná príslušné korekčné opatrenia. Samozrejme, kolega De Angelis, áno, je možnosť ešte ďalej rozvíjať túto oblasť. Jednoducho nemôžeme prijať také opatrenia, ktoré by nevedli k želaným cieľom. Ten balíček, ktorý sme dnes schválili, je vlastne s nákladom pre ďalší rast v rámci spolupráce všetkých členských štátov bez týchto opatrení by sa nám nepodarilo dosiahnuť tie ciele, ktoré musíme rozhodne dosiahnuť. Ďakujem pekne, pán užia. Zastáva slovo pán Murphy. Ďakujem pekne, pán predseda. Ten plán, ktorý momentálne odhlasoval parlament, predstavuje inštitucionalizáciu tej šokovej úspornej doktríny v srdci Európy dohľad komisie. Komisia je teraz takým policajtom e, a bude kontrolovať sporenie po celej Európe. Milióny eur e, toto hrozí krajinám, ktoré porušia neoliberálnu e, ortodoxiu. Dostávajú sa z nich štáty, k, na ktoré všetci e, pozerajú kriticky a preto ľudia musia platiť e, týmito úspornými balíčkami za krízu, ktorú oni, nespolili, ne, ktorú oni nespôsobili. Uvidíme, e, ako tie programy zafungujú, ale myslím, že keď sa pozrieme na Portugalsko, Španielsko, Grécko a Írsko vidíme, že úsporné balíčky nikdy nepomáhajú a teda sú odkazané na zlyhania aj teraz. Ďakujem pekne, pán Murphy. Teraz dostáva slovo pani Harkin. Ďakujem, pán predseda. Ja som poprela správu Karla Hagunda ktorá vypovedá o tom, že skúsenosti z ostatných 10 eh, ročí hovoria o tom, že je potrebné zlepšiť hospodárske riadenie a my to musíme vychádzať zo spoločných eh, pravidiel a dohľadu. Toto ale nepostačuje, či už sú to euroobligácie, nejaké obligácie pre stabilitu, eh, či už ECB bude poskytovať ako posledná inštancia pôžičky. Nemôžeme povedať, že tieto úspory e, nás zachránia, ale súčasťou e, celkového riešenia. My sme dnes hlasovali za túto správu, ktorá posilní e, dohľad, tak aby sme naozaj našli riešenie tejto krízy. Toto občania požadujú a tiež chcú, aby tie systémy fungovali a my sa snažíme tento nefungujúci systém nejakým spôsobom zlepšiť. Nie je to asi kompletné riešenie, ale a dúfam, že to troška pomôže. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Beten. Ďakujem, pán predseda. Takzvaný 6 balíček e, je hospodárskou správou zo strany Európskej únii. Ehm, král Edward I e, zriadil britský parlament a e, cieľom bolo kontrolovať verejné výdavky. V roku 1642 sme mali občianskú vojnu a král bol dekapitovaný, pretože išlo o dane. No a teraz tu máme reguláciu z Európskej únie, teda nie je to britský parlament, ktorý e, nutí vládu, aby akceptovala finančnú kontrolu strany Európskej únie. Ak sa to stane, tak e, sa už nemôžeme tváriť, že Británia je suverénna krajina, alebo že je to demokracia. Britská vláda by mala odmietnúť e, tieto úpravy a mala by chrániť práva parlamentu. Keď urobí hoci čo iné, tak skrátka sa vzdá. Ďakujem pekne. Ah, Dobre. Teraz je na rade eh, správa pani Ferreira. Dve minúty v mene EPP. Pán Dorfman. Ďakujem, pán predseda. Hlasoval som za správu Ferreira, tak ako som hlasoval aj za celý balíček. A chcem túto príležitosť využiť na to, aby som pani spravodajkyni Ferrera srdečne poďakoval za spoluprácu v uplynulom roku a blahoželám k výsledku hlasovania. Som presvedčený, že správa Ferreira a s tým súvisiaci dohľad makroekonomický e, sú dobrým výsledkom. Pri stabilite pak, e, paktu stability sme vlastne Eh, len zlepšili to, čo sme tu mali, nezavádzali sme nové kritéria a chceme eh, dosiahnuť rast. Ale chcem sa položiť, chcem položiť otázku, tí, ktorí nedržali pakt eh, stability a rastu, tak tí mali najnižší rast. Myslím si, že analýza výsledkov v členských štátoch ukazujú práve opak. To, čo je v správe Ferrera, je e, nové. To nám musí pomôcť, aby sme v budúcnosti včas, a to je dôležité, včas rozpoznali, že v niektorých štátoch niečo nie je v poriadku. A myslím si, že keď by sme takto včas konali, tak by sme boli predišli kríze v, e, v Grécku alebo Portugalsku a ďalších štátoch. Lebo už dlho by sme vedeli, že tam veci nevyžia tak, ako si ho predstavujeme. Dúfam, že tento nástroj bude komisia účinne používať a že dosiahne svoj cieľ, teda k blahu únie a k, e, pre dobro ľudí, ktorí v e, únii žijú. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečník, pán De Angelis. Ďakujem, pán predseda je dôležité, aby pakt stability a rastu spolu s e, udržateľným e, správou udržateľného rastu, aby e, e rozšili a zlepšili sociálnu stabilitu. To znamená, že musíme e, predchádzať e, zneužitiam podvodom a musíme e, uplatňovať opatrenia na trhu Opatrenia, ktoré máme k dispozícii, v mnohých prípadoch e, e, môžu e, predstaviť sa riziko, ale nie je to tak v prípade správy Ferrera Eh, lebo sa sústreduje predovšetkým na eh, úsporné opatrenia a nie na podporu rastu. Ale eh, Európa bude budúcnosť len vtedy, keď spojíme veľmi prísne účtovanie s rozvojom a rastom zamestnanosti. Ďakujem veľmi pekne, pán De Angelis. Následuje pán Muskardný. Ďakujem, pán predseda krí, svetová kríza e, priniesla nestabilitu a predovšetkým e, stiažila situáciu stredných a malých podnikov. A oni tvoria e, chrbtovú kosť e, e, e Európskej únie. Bolo by užitočné, aby sme e, zlepšili makroekonomickú rovnováhu, ale aby sme e, poskytli bezprostrednú pomoc stredným malým podnikom. Preto sme prišli s návrhom uznesenia, ktoré Európe umožní v rozsahu troch rokov poskytnúť 30 e, tisíc eur e, ročne a tým pomôžeme najmenším podnikom, ktoré e, príjmajú mladí ľudia, aby pokryli ich sociálne náklady. Toto zabezpečí zamestnanosť, pretože nezamestnanosť už dosiahla veľmi nebezpečnú úroveň a ohrozuje sociálnu stabilitu. Potrebujeme trialóg s parlamentom a ostatnými inštitúciami. E, ďakujem veľmi pekne. E, svoje pán UGS. Ďakujem, pán predseda. Nariadenie, ktoré sme teraz schválili o predchádzaní e, makroekonomických nerovnovách, medzi 27 štátmi je inováciou e, vzhľadom na prechádzajúcu situáciu. Vytvorili sme mechanizmy kontroly. To znamená, že komisia musí posudzovať nielen deficit, ale aj na rozdiel od e, obvyklej praxe máme e, tu niektoré krajiny, ako je Grécko a Taliansko, ale aj krajiny ako je Nemecko a Holandsko. Aj tie budú sa musieť podrobiť e, prevereniu ich domácej spotrebe, spotreby. Chcem zdôrazniť e, prvok spravodlivosti. Je to jeden z rozhodujúcich kľúčov pre európsku budúcnosť. Musí tu byť rovnosť a solidarita. To sú potrebné predpoklady. Ďakujem, pán Džias. Pán Karona. Ďakujem pekne. Pán predseda, chcel by som oceniť prácu, ktorú odviedla spravodajkňa Eliza Ferreira v rámci prípravej správy v rámci toho celého 6 balíčka, ktorý sa týka hospodárskeho riadenia, toto bola jediná správa, ktorú ja, ako aj naša politická skupina, dokázala podporiť. Súviselo to s tým, že sa zamerala na ochranu sociálnych práv e, v širokej miere, podporuje kolektívne vyjednávanie a okrem toho to posilňuje možnosti parlamentu v rámci delegovaných aktov. Jednoducho dôležité je si uvedomiť, že aj keď sa nepodarilo nám zvrátiť to smerovanie celého 6 balíčka, je to určitý krok vpred, je to určitý systém dohľadu, ktorý bude sa zameriavať aj na ochranu základných práv. V tejto súvislosti, aj keď celý ten balíček sa zameriava vlastne iba na úsporné opatrenia a nie je celkovo pozitívny, chcel by som povedať, že táto správa je krok správnym smerom. Ďakujem pekne a teraz pán Mesároš. Ďakujem pekne, pán predseda. Na konci septembra komisia vlastne navrhla legislatívny balík, ktorý sa týka hospodárskeho riadenia. Je to ten 6 balíček, kde ide o posilnenie hospodárskeho riadenia, ide tu aj o aspekty e, makroekonomických nerovnovách. E, sú tu určité nové prvky, ktoré sa týkajú rozličných indikátorov rizík, týkajú sa nerovnovách, a týkajú sa aj pravidelných správ, ktoré vypracovajú krajiny. Dôležité je, že sú tu aj opatrenia ako sankcie, trestné opatrenia pre štáty, ktoré nedodržia e, svoje záväzky. Samozrejme, dôležité, aby to neboli iba e, postihy, ale aby tu boli aj podnety, stimuly, Dôležité je, aby sa podporilo investície do e, dlhodobých projektov. Ďakujem pekne a teraz pani Harkin. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som podporila túto správu ako súčasť balíčka hospodárskeho riadenia a bola som veľmi rada, že tam bol článok 1, kde je uvedené to, že koordinácia hospodárskych politík v Európskej únii sa bude zameriavať na to, aby sa zabezpečil udržateľný rast a sociálna súdržnosť. Toto je veľmi dôležité pre nás všetkých, lebo naše politiky by sa mali zamerať práve na hospodársky rast a sociálnu súdržnosť. Ináč by sme mrhali našim časom. Vytvorenie e, Európskeho menového fondu. To by bolo dobre ako výsledok e, celej tejto práce, ale to sa to nepodarilo. Dôležité je vykonať relevantné kroky a musíme si uvedomiť, že je dôležité, že v rámci týchto návrhov prebehla určitá verejná diskusia, občania mali možnosť posúdiť to, čo sa deje a sú informovaní o tých rozhodnutiach, ktoré sa príjme v ich mene. Súhlasím s kolegom Ujiasom, ktorý hovoril o aspekte e, férovosti. Tu ide nielen o deficity, ale aj prebytky a ak máme spoločnú menu, máme to aj spoločnú zodpovednosť. Ďakujem pekne, pani Harkin. A teraz stav, dostáva slovo ešte pán De Silvestris. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som povedať, že my sme hlasovali tiež za správu Gulár, lebo tu išlo o posilnenie mechanizmov, ktoré sa zaoberajú eh, makroekonomickými nerovnováhami a poskytujú sa tu zároky, ktoré tu doteraz neboli. To znamená tu určitý krok pred. Je dôležité vykonávať riadny dohľad, riadnu kontrolu. Dôležité je, že tie mechanizmy sú poloautomatické ale je dôležité to správne nastaviť. Tie mechanizmy, sankčné mechanizmy je nutné samozrejme preverovať a, a je dôležité pravidelne sledovať výsledky. A vlastne aj dnes pán Barozo to spomenul, daň z finančných transakcií ak by sa zaviedla, umožnila by nielen prekonávať takéto krízy, a dôležité je, že by sa týkala rozličných aktérov na finančných trhoch. Ďakujem pekne, teraz zostávame k správe FEO a rovno má slovo pán Ujias. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka správy FEO o vykonaní postupu pri nadmernom schodku, musíme si uvedomiť, že sme sa tým vlastne zaobarili viac ako rok. Tu ide o pravidlá, ktoré sa týkajú členských štátov. Máme tu pak rastu a stability, sú tu dôležité hraničné hodnoty, ako napríklad 60 e, e, dlhy, ktoré sú 60 hrubého domáceho produktu. Dôležité je tieto dlhy riešiť. A komisia tu má viaceré možnosti, ako môže konať predtým, ako ešte príde s konkrétnym odporúčaním pre členské štáty. Dôležité je si uvedomiť to, že <clears throat> ak sa budú znižovať dlhy, štáty budú samozrejme platiť nižšie úrokové sadzby. To znamená, že budú mať v dispozícii viac finančných prostriedkov na investícií a na zabezpečenie hospodárskeho rastu. To je to, na čo sa musím zaberať v najbližších mesiacoch. Ďakujem pekne, pán Učias, a teraz pán Murphy. Ďakujem pekne, pán predseda. Jeden z účelov pre, z hľadiska parlamentu, prečo tu vlastne sme, je, že sme demokratická fasáda v rámci toho, čo je vlastne Európska únia, ktorá je dominovaná inštitúciami, teda komisiou a radou a veľkými korporáciami. Možno, že tá táto demokratická fasáda začne rozpadať, keď si pozrieme to, čo sa dnes chválilo. Chválili sa to opatrenia, ktoré sú plne neoliberálne a zameriavajú sa iba na úspory. Komisia bude mať viac kompetencií, bude môcť e, kontrolovať toto šetrenie. Potom je tu hlasovanie obrátenou väčšinou. To znamená, že bude veľmi jednoduché zaviesť opatrenia, ktoré sa týkajú členských štátov. Obmedzenie demokracie, to, čo máme v Európskej únii, ako aj úsporné opatrenia. To je to, čo tu máme. Toto vlastne ohrozuje normál, bežných ľudí. Vedie to potom k protestom v Grécku a, na, a v ďalších štátoch juhu Európy. A dôležité je vytvoriť európske hnutie proti úsporným opatreniam. Ďakujem pekne, teraz pani Harkin. Ja podporujem túto správu a súhlasím hlavne s bodom 4a, kde sa uvádza, že toto nariadenie sa nevenuje súčasnej situácii z krátkodobého, ale z dlhodobého hľadiska je to teda taký štruktúrálny prístup. A tiež podporujem to, že potrebujeme integrovanejší a sociálnejší prístup. Ja som dnes vedkrát povedala, že nepodkladáme riešenia súčasnej krízy, ale jedna z možností, ktorá je obsiahnutá v tejto správe a mohla by zlepšiť situáciu, je vytvorenie dynamického vnútorného trhu toto by mohlo vytvoriť eh, veľký rast v Európskej únii po celom území a hlavne u nás v Írsku. Tam to bude mať naozaj veľké dopady. Ešte sa vrátim k Írsku. Ja som sa potešila tomu, eh, že ciele eh, krajín, ktoré len dobiehajú priemer, že budú zohľadnené. Ehm, Mm, korekcia nerovnovách e, musí zohľadňovať stratégiu Európskej únie pre rast a zamestnanosť. E, toto je istotne nástroj na dosiahnutie e, internej kohézie a ide aj o dodržiavanie charty základných práv a ide o dodržiavanie pravidel tripartity. Tieto všetky veci sú podľa mňa dôležité. Ďakujem pekne, pani Harkin. Teraz poďme k správe Ford a slovo dostáva pán Baldasáre. Ďakujem pekne, pán predseda. Dostupnosť spolahlivých čísiel je dôležitá, aby sme vedeli rozhodovať o verejných eh, financiách, aby sme mohli rýchlo príjmať v čase krízy potrebné opatrenia. Takže podporujem požiadavku, aby komisia mala možnosť monitorovať to, do akej miery splňajú členské štáty pravidla Európskeho spoločenstva. Na základe zmluvy ide o vytvorenie strednodobého finančného rámca. Toto ale nespochybňuje schopnosť e, demokraticky zvolených vlád vybrať e, si e, svoju vlastnú cestu, možno zmeniť smerovanie stanovené ich predchodcami Takže komisia bude veľmi obozretná, pokiaľ ide o plnenie e, tohto rámca. Kroky, ktoré je potrebné prijať, však nesmú byť len kozmetickej povahy, musia byť e, naozaj uchopiteľné a musia viesť k, k dosiahnutiu stanovených cieľov. Ďakujem pekne, pán Baldasare. Teraz dostáva slovo pán Karinš. Pán Ujias. Ďakujem pekne, pán predseda. Asi pred rokom, keď sa objavili prvé problémy s greckou ekonomikou a potom nasledovali ďalšie krajiny, ktoré mali ťažkosti, ja som eh, sledoval jeden spravodajský kanál a eh, tam sa hovorilo o štatistikách. O tom, že práve štatistiky umožnili určitým krajinám zamaskovať svoje problémy, sfalšovať svoje ukazovatele. Takže našim cieľom je vytvoriť určité pravidlá, aby bolo transparentné správanie národských úradov a budú tu aj sankcie pre tých, ktorí podvádzajú. Toto je naozaj kľúčové musíme stransparentniť štatistiky a musíme uplatňovať rovnaký prístup. Toto umožní európskym vládám vo všetkých členských štátoch postupovať rovnakým spôsobom. Budú tu určité kritériá, pokiaľ ide o štatistiky. Ďakujem pekne. Teraz pani Harkin. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som tú správu podporila a som za to, že komplexné integrované riešenie krízy eurozóny je potrebné, pretože tie kúskové opatrenia, ktoré uplatňujeme, e, zatiaľ nezafungovali. Ide teraz o jednu časť toho celého puzzle. Pán Barozo navrhoval ďalšie veci, napríklad e, Eh, daň z finančných transakcií, Európska investičná banka, jej posilnenie, aby mohla viac poskytovať pomoc malým a stredným podnikom, potom tie euroobligácie alebo obligácie Solidarity, to ešte musíme objasniť, možno bude potrebná zmena zmluvy, možno nie, takže je potrebné sa tomu ďalej venovať. Pokiaľ ide o flexibilitu, v rámci tejto správy vidíme, že prijatie väzočného fiskálneho plánovania mm, umožňuje novým vládam v rámci určitej časovej, môže svoje svojej lehoty zmeniť eh, predchádzajúce um, ustanovenia, takže môžu sledovať svoje vlastné priority. Áno, eh, podľa mňa je to dôležitá úprava pre 17 štátov eurozóny. Ak niektorá z krajín ohrozí stabilitu, meny a ostatných štátov. Nemôžeme to ignorovať, musíme sa k tomu naozaj postaviť. Thank you, Mrs. Harkin. Ďakujem, pani Harkin. Pani Harkin, nepochybujem, E, nepochybne vy a pán Udžia ste si dnes zaslúžili svoju mzdu. A teraz prejdeme ku záverečnému kolu vysvetlení hlasovania. Ide o návrh uznesenia sexuálna orientácia a rodová identita. E, Prvou ročničkou je pani Macony. Ďakujem, pán predseda. Tento návrh vychádza eh, z stanoviska pani Ešnovej, pokiaľ ide o príležitosť dňa proti homofóbii. Vyjadruje silný záväzok európskej inštitúcií eh, postupovať proti násiliu proti komukolvek, eh, ktoré je založené na sexuálnej orientácii alebo rodovej identite. Som rada, že náš parlament e, sa rozhodol robiť to isté. Ale chcelo, chcel by som povedať, že moje hlasovanie za tento návrh e, bolo zatienené e, ocekom 11. Niektoré politické sily sa snažia vniesť argumenty, ktoré neobstoja a nemajú správnu formu a obsah. A chcú sa odvolávať na e, rodinné právo, ale to nesúvisí s touto inštitúciou. My chceme bojovať proti akémukoľvek násiliu a nemôžeme tu vťahovať niečo, čo je mimo toho. A teraz pani e, Češková. Ďakujem, pán predseda. Hlasoval som za tento návrh uznesenia. Možno z tých istých dôvodov, ako povedala kolegyňa, sexuálna orientácia a rodová identita je stále mm, dôvodom porušovania práv osoby, ktoré patria k tejto menšine sú vo zvyšenej forme, forme obeťami diskriminácie. A Sexuálna orientácia a rodová identita sú dôvodom nielen e, trestného stíhania, ale aj prenasledovania alebo dokonca trestu smrti. To je pre nás nepriateľné. Takéto poruš- porušovanie ľudských práv je nezlučiteľné so základným princípmi Európskej únie a Všeobecnej deklarácie ľudských práv, kde má človek mať rovnaké práva bez rozlišovania. Preto vítam aj rezolúciu OSN, ktorá je prvá svojho druhu a postupuje proti porušovaniu ľudských práv na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a mm, dokazuje tak univerzálnosť ľudských práv a podporuje otvorený dialog v tejto oblasti. Som presvedčená, že Európska únia by mala pri vykonávaní svojej vonkajšej a vnútornej činnosti zastávať jednotný prístup k uplatňovaniu ľudských práv. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. A ďalším rečníkom je pán Silvestris. Pán predseda, ja som jeden z mnohých, ktorí hlasovali proti tomuto uzneniu, uzneseniu. Nie preto, že zavrhujem homofóbiu ako mnohí iní. Súhlasím s tým, že Európska únia by mala byť eh, prvá, ktorá sa dodržia, ktorá dodržiava e, e, chartu základných práv. Ale ako povedal, povedala pani Matsony, e, nie je možné vnášať tam iné momenty, cudzie momenty, e, ako tomu je v, rok, v odseku 11. Kedykoľvek ide o nejaké všeobecné odkazy k otázke e, rodovej identity, tak e, tu je nebezpečenstvo, že Európa vnúcuje legislatívu členským štátom, štátom. A to prináša niečo, čo nerieši tému, ktorá je pred nami. Európa nemôže uzákoňovať niečo, čo e, e, je v rozpore s prírodou, kde sme stvorení ako muž a žena. A sexuálne práva e, e, je potrebné rešpektovať, ale nemôžno tam nášať iné cudzie momenty. Preto som hlasoval proti. Toto ukončuje vysvetlenie hlasovaní a pokračovať budeme o 15. hodine.